Posadajte si. Bueno, vamos a... Prejdeme eh, k druhej časti nášho programu a síce rozpráva o našej eh, správe z vlastnej iniciatívy, eh, ktorú robíme spolu s výborom AFED. Dáme slovo pani Lockbiller a chcem sa aj poďakovať E, za jej vynikajúcu prácu. Chcem vám pripomenúť, že lehota na pozmenujúce návrhy k tejto správe boj proti e, prevádzaniu a pašovaniu ľudí bola je 12 nie sú tam, nemali by sme presiahnuť exkluzívne kompetencie nášho výboru, lebo my sa zaoberáme ľudskými právami, právami žien, E, vo svete prevádzactva, ale nemali by sme sa dotýkať otázok, ktoré riešia iné výbory. Takže pani Lockbiller, nech sa páči. Thank you, Chair. And perhaps... Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Možno by som mohla hneď na začiatku povedať, že mám mrzí, že zrejme kvôli preklad diel tej návrhu správ, prechod do návrhu správy a lingvistickej tým verziám to bolo zaslané ešte len včera popoludní všetkým aj tieňovým spravodajcom, takže predpokladám, že budeme musieť e, fungovať e, až de- detaľne, alebo mať detaľnejšiu rozprávu až po tejto prvej výmene názorov. A ja by som začala teda tým, že by som zdôraznila len tie základné prvky tohto fenoménu a potom, že ako som napísala tú správu, ten návrh správu a obchodovanie za to finančné hry prostredníctvom sexuálneho vykoristovania, predávania orgánov a podobne, okrem vykoristovania, e, nábor obetí, preprava, doprava a e, nábor osôb prostredníctvom násilia alebo donúcovania alebo uplatňovania moci alebo odňatia ich majetku sú súčasťou obchodovania s ľuďmi, tak ako to zadefinuje protokol Palemský protokol OSN. Ja som to prečítala len preto, aby sme si uvedomili, že toto je definícia, aby sme vedeli, že o čom vlastne sa bavíme, keď hovoríme o obchodovaní s ľuďmi toto obchodovanie s ľuďmi vytvára a predstavuje jednu z najhorších um, obchodovaní s ľuďmi, pretože sa týmto človek mení za, ob, za, za komoditu a podľa odhadov sa asi 85 miliónov ľudí ročne ocitá v predmetom obchodovania a toto je jedna z najziskovejších e, trestných činností vo svete. Správa z vlastnej iniciatívy sa sústreďuje na jednotlivé ciele, tak z hľadiska um, obsahu, riešenia všetkých foriem obchodovania s ľuďmi, ako aj e, z geografického hľadiska pokrýva všetky regióny, ale nemôžeme samozrejme diskutovať o všetkých prípadoch, Takže keď ma, hovoríme o regiónoch, zdôrazňujeme iba niektoré z nich. Takisto v správe alebo to rozhodnutie pri urobiť tú správu, to bolo prijaté ešte len viac ako 5 rokov a viac ako 5 rokov sme mali aj kvôli tomu vypočutie, avšak teraz už môžeme začať a teraz je to úplne veľmi dobre načasované, lebo v roku 2016 EÚ a jej bude pripravená stratégia k, zvyk, k noženiu obchodovania s ľuďmi, tá bude revidovaná, takže to sa týka aj samotnej EÚ vo vnútri. Takže keď budeme pracovať na tejto správe, máme ešte čas vyplniť tento proces vyhodnotenia európskych politík. V správe a v návrhu správy ja som vyjadrila určité globálne trendy v obchodovaní s ľuďmi, pokiaľ, pričom sa odvolávam na také otázky ako stále nedostatok legislatívy, ktorá by mohla umožni, umožnila postihovať zločincov, aj pre, aj pre trestné stíhanie. Takisto to súvisí aj s ekonomickou stránkou tohto javu a musíme uvažovať, že kam idú peniaze z tohto strašného biznisu. Takže musíme zvážiť tak ponuku dopytu, ako aj ponuku, eh, stranu dopytovej ponuky, pretože zisky z zločinu je treba, e, pre tieto je treba zistiť e, príslušné finančné zisťovanie. Ďalej je tu obchodovanie s deťmi, e, no, kde kam patrie žobráctvo, obchodovanie s orgánmi a podobne. Tiež pokiaľ ide o obchodovanie s ľuďmi, tým sa tý, to sa týka rôznych úrovní, Takisto e, je treba to riešiť aj napríklad budovaním kapacít, zlepšením spoluprácou s nevládnymi organizáciami. Je tam aj kapitola, ktorá sa týka práv obetí, okrem iných aj práv na, na právny prostriedok, e, právo na identifikáciu práva obetí v trestnom právnom konaní, prístup k spravodlivosti a prístup k zdravotnej psychologickej starostlivosti a ekonomická podpora. A posledná časť správy sa týka politikov EÚ vo boji proti obchodovaniu s ľuďmi, vo externých vzťahoch a tiež pripravili sme určité odporúčania, ako napríklad pre vyhodnotenie zoznamu pri, prioritných krajín, pretože ja viem, že to je prísna koncepcia, že keď, raz, keď ste pri krajinou prioritnou, tak už ste tam navždy, bez ohľadu na to, ako sa veci majú. Čiže to treba zohľadniť podľa skutočnosti. Takže ako som povedala, aj vy, pani predsedajúca, ste spomenuli, my sme túto správu pripravili spoločne s výbormi LIBE a FAM, pretože oni tiež e, sú pridružené v rámci e, rokovacieho poriadku článku 54. Ja som už mala prvé stretnutie aj so spravodajcami z výboru FAM, aj z LIBE a ako ste povedali, ich správy, o nich sa bude e, hlasovať nezávisle. Takže ak vy ako stiemi spravodajcovia urobíte odporúčania te, do tejto správy alebo nejaké pozvonice návrhy, tak e, musíte vedieť, že to sa týka len tejto časti a tá časť Libe a FAM tie prídu neskôr. Takže aby vedeli presne, že FAM e sa bude venovať konkrétne genderovému obchodovaniu a násilie páchaného na ženách, eh, eh, eh, genderové rozdiely a bude sa venovať osobitným potrebám žien a taktiež pokryjú aj obchodovanie s ľuďmi z hľadiska sexuálneho vykoristovania. A Libe na druhej strane bude riešiť opatrenia, ktoré súvisia s justičnou spoluprácou a s policajnou spoluprácou v trestnoprávnych konaniach ehm, aj k prospech rozvoja e, koherentnejšieho trestného práva celej EÚ. Taktiež e, viem, že aj vo výbore ENVY sa pripravuje stanovisko. Spravodajcom je pán Nikolášik, ktorý je tiež členom výboru DRO a myslím si, že oni sa budú hlavne sústrediť na obchodovanie s ľudskými orgánmi. Takže ja, ja som mala taký dojem z prvého stretnutia, že my pracujeme veľmi konsensuálnym spôsobom a myslím si, že spoločne s tieňovými spravodajcami vidím aj, že tu je spravodajca z výboru LIBE. Budeme mať naše stretnutie tieňových spravodajcov za droha no, niekedy čoskoro áno, ako som povedala, v podstate nevidím tu žiadne nejaké veľké protirečenia. E, v prípade týchto dvoch výborov je treba sa vyhnúť prekrývaniu alebo duplikovaniu a po po tom hearingu z minulého roku som sa stretla s viacerými zástupcami občianskej spoločnosti NGO, stretla som sa s Europolom, s ILO, s Medzinárodnou organizáciou pre migrantov, aj tiež s e, koordinátorom EÚ e e, boj proti obchodovaniu s ľuďmi. Ehm, takže toto je všetko z mojej strany. Ďakujem pekne a ďakujem za vaše návrhy. Pani Bača Komodiny, ktorá je tieňovou spravodajkyňou. Ďakujem, pani predsedajúca. Predovšetkým by som chcela poďakovať spravodaj, spravodajkyni. Myslím, že návrh správy jasne e, predstavuje veľmi logický a systematický spôsob e, myslenia o téme obchodovania s ľuďmi a je to tak, aj je to, to je vidieť aj z hľadiska návrhu, aj zo spôsobu, ako je správa napísaná. Isté, keď hovoríme o obchodovaní s ľuďmi, ide predovšetkým o cezhraničnú trestnú činnosť a cezhraničná trestná činnosť vždy E, prenáša prekrývanie z práce našho výboru s inými výbormi. Ale ja verím, že správa o Európskeho parlamentu o, obchodovaní s ľuďmi môže byť e, dobrá a úspešná, len keď budeme spolupracovať. A ďakujem spravodajkyni aj za to, že už komunikovala so spravodajcami a s tieňovými prioritami z ostatných výborov. Žiaľ, my sme zatiaľ sa ešte nestretli, aby sme od návrhu tejto správy diskutovali. Som si istá, že budú určité prekrývania nielen z oblasti justičnej spolupráce a policajnej spolupráce, lebo toto je vec, kde, ktorú treba naozaj pretlačiť, ale som si istá, že spolu s Libe sa nám podarí pripraviť také návrhy, ktoré E, sa budú týkať toho, ako zlepšiť policajnú a justičnú spoluprácu nielen medzi členskými štátmi a v členských štátoch, ale aj pre, e, v rámci spolupráce s tretimi krajinami. Ja by som ešte chcela získať viac informácií z pravodajcu, pravodajkyne, o tom, ako ste sa dohodli s ostatnými výbormi, pretože ak som vás dobre porozumela, vy by ste chceli, aby sme napríklad neuvažovali o tom, o, o tých témach, ktoré spadajú pod výbor FAM, alebo máme sa k tomu, máme sa k tomu vyjadrovať, alebo predpokladáte, že FAM príde s nejakými návrhmi, pokiaľ ide o otázky obchodovania s ľuďmi, ktoré budú špecifické pre rodovú rovnosť, alebo budú sa takisto venovať aj EU a tretím krajinám, alebo FAM to bude čisto vnímať z aspektu vnútorného vnútri EÚ. Myslím, že to je dôležité, pretože ehm, nechceli by sme mať priveľa pozmenujúcich návrhov, ktoré budú hovoriť to isté a tiež nechceme vytvárať nejaké negatívne vzťahy eh, medzi výbormi, takže možno vy by ste nám mohli poskytnúť viac informácií o tom, ako chcete plánovať eh, ten, tento vzťah A potom vlastne, ak by ste e, mi toto, na toto zodpovedali, budem vedieť, že ktoré pozmeňujúce návrhy by sme prejednali s vami a ktoré potom s inými výbormi, ale teším sa na tú prácu na tejto správe aj na spoluprácu s ostatnými kolegami, pretože si myslím, že to je jedna z najdôležitejších správ, ktoré pripraví tento podvýbor predsedajúca. Ďakujem teraz pán Licen za SAD. Ďakujem pekne. Ja sa tu vyjadrujem za Andy Kristy, ktorý tu dnes nemôže byť prítomný. Pre všetkým by som sa chcela poďakovať pani Lochbiller za prípravu tejto dobrej správy eh, v boji proti obchodovaniu s ľuďmi, čo je naozaj vysokou témou, na, našou témou Obchodovanie s ľuďmi nie je len otázka, ktorú treba manažovať, ale je to trestnú činnosť, ktorú treba zastaviť. Na to treba globálne riešenie vlády, privilegovaný sektor, občianská spoločnosť, akademická obec. Všetci musia um, um, riešiť otázky, ktoré zastavia obchodovanie s ľuďmi. Je tu osobitná zodpovednosť pre presadzovanie právneho štátu, uh, justičné zdroje a naozaj e, je potrebné zabezpečovať e, dôstojn, ľudskú dôstojnosť na každej úrovni a je treba bojovať proti obchodovaniu s ľuďmi e, na každej úrovni je podstatné. Ak chceme zabezpečiť určité zlepšenie aj z, po, z zlikvidovanie tých praktík, um, pričom musíme zdôrazniť, e, aká je dôležitá úloha pre e, dobrú správu vecí verejných a je treba prijať také politiky, ktoré budú podporovať lepšiu transparentnosť a lepšie pripraviť správy o boji proti obchodovaniu s ľuďmi. Úloha firiem, ktoré pôsobia v tretích krajinách, e, ich oni takisto musia efektívne bojovať s obchodovaním s ľuďmi a pokiaľ ide o formy vykoristovania, by e, sme chceli zdôrazniť aj sexuálne vykoristovanie a s tým, že aj keď si uvedomujeme, že návrh správy, alebo túto správu pripravujú aj dva ďalšie výbory, teda Libe a FAM, a som si istý, že oni sa budú venovať aj detálne týmto formám vykoristovania. Tu by sme takisto mohli analyzovať aj z, z Eh, splácanie dlhov, pretože množstvo eh, množstvo ľudí pracuje s tým, že vlastne splácajú eh, staré dlhy svojich predchodcov a tým sa vlastne vytvára tú, tú mimoriadnú zraniteľnosť ani obeti tejto formy neužívania. zneužívania. Uh, thank you very much. Uh, Madame Weber. Pani Weber. From ALDE. Thank you very much. ALDE. Um, Ďakujem pekne za slovo, pani predsednička. Chcem poďakovať v prvom rade spravodajkyni za jej prácu. Nie je to prekvapujúce. Viem, že e, ľudské práva jej ležia na srdci. Začnem tým, že poviem, že obchodovanie s ľuďmi je priagou nášho storočia. Pamätám sa, že pred 20 rokmi bolo veľmi ťažké vôbec hovoriť o obchodovaní s ľuďmi, e, s ľuďmi, ktorí boli v nejakej pozícii s oficiálnymi predstaviteľmi, lebo ani nevedeli, o čom sa hovorí. A teraz už každý vie o tejto hroznej praxi, o tej, týchto praktikách, ktorá je najlukratívnejšia zo všetkých druhov e, pokutného obchodovania na planete. Myslím si, že si to zaslúži našu pozornosť a ťah na riešenie, pretože dôsledky tohto javu, hospodárske a sociálne dopady potrebujú, aby sa celý svet zmobilizoval a aby v praxi e, sa objavil bola koordinovaná odpoveď a vykorenenie týchto praktik. Celé siete musia byť vykorenené. Existuje v parlamente postup, že rôzne výbory na základe článku 24 e, vypracovali správu. Tá správa má dobré aspekty, ale niektoré správy E, ktoré sa týkajú tejto veci, sa prekrývajú, niekde dokonca vznikajú isté zmetočné pojmy. Myslím, že tomu by bolo dobre sa pri správe vyhnúť. Veľmi dobre by bolo aj jasne si zadefinovať termíny a vyhnúť sa ambiguitám, pretože v skutočnosti sa stále veci prelievajú, dynamizujú a treba naozaj reflektovať správne status quo. Napríklad protokol z Palerma si myslím, že odráža čas ktorom bol e, prijatý. Už to nie je kompas, ktorý by sa mohol uplatniť napríklad na detských vojakov, ktoré, ktorí sú tiež obete obchodovania s ľuďmi. Ale už ako spravodajkynia spomenula, 300 tisíc obetí e, môže spadať do tejto kategórie. Verím, že by sme mali sa vyštancovať od milenia si prevádzania migrantov a obchodovania pokutného s ľudskými bytostiami. Samozrejme, že prevádzanie migrantov je takisto e, nepríjemná vec, sú to zraniteľní ľudia, spada to pod prevádzanie, pod pašovanie, ale nepatrí to do tejto kategórie obchodovania s ľuďmi. Myslím si, že celé roky sa s týmto problémom potýkame a výsledky nie sú ideálne. Nepáči sa mi tá nedefinovanosť, tá rozmazaná hranica medzi prostitúciou a inými formy sociálneho, so, sexuálneho vykoristovania, ospravedlní sa tlmočník. Myslím si, že by sme mali používať termín nútená prostitúcia, ale aj tak celý čas ide o sexuálne vykoristovanie. Máme používať e, tie správne slova prostitúcia ako taká, môže zahrňať aj súhlas medzi partnermi, ktoré sa zaoberajú touto aktivitou. Takže to nie je celkom vhodný termín a bolo by teda dobre vyjasniť si tieto koncepty. Odhliadnúc od týchto vecí, by som rada zdôraznila úlohu služby pre vonkajšiu činnosť a diplomacie, pretože pri rokovanie s tretimi krajinami, pre ktorých je prevádzactvo a obchodovanie s ľuďmi veľký problém, by mohli pomôcť. Či už sú to krajiny tranzitu, krajiny pôvodu alebo destinácie. Takisto finančnú pomoc Európskej únie by bolo dobre podmieniť takú pomoc, ktorá je poskytovaná tretím krajinám, pretože by tá, toto odopretie finančnej pomoci mohlo byť ďalším nástrojom na e, zničenie sieti prevádzačov a obchodníkov s ľuďmi. Európska únia potrebuje aktivity a má po- moc, má váhu na svojej strane e, a naozaj odopretie finančnej pomoci by mohlo veci pomôcť. Ďakujem pani Weber, pán Koral. Ďakujem za slovo, pani predsednička. prvom rade by som rád poďakoval kolegyni pani Lovára za vynikajúcu odvedenú prácu na tejto správe. Súhlasím s mnohými bodmi, ktoré spomenula počas svojho expoze. A myslím si, že keď hovoríme o obchodovaní s ľuďmi, veľmi sa diskutuje o veľkých prúdoch ľudí, ktorý, ktoré sa presúvajú z jednej krajiny do druhej, veľké masy ľudí takto plynú. K tomu e, už sa pripojila veľká verejná rozprava v tejto veci, <clears throat> ale obchodovanie s ľudskými bytostiami je trestný čin, ktorý je veľmi lukratívny a aktivity tohto organizovaného e, trestného okruhu sa stále, stále zintenzívňujú. Preto potrebujeme spoluprácu a ko- kooperáciu medzi relevantnými faktormi, aktérmi, inštitúciami a podobne. E, ďalším dôležitým krokom k vykoreneniu tejto praktiky obchodovania pokusného s ľuďmi e, by, by mala byť príprava relevantných e, legálnych <clears throat> právnických aktivít, aktivít prípravy právnych normiem, aby bolo možné minimalizovať napríklad sexuálne vykoristovanie verejnosť má právo na úplné informácie a takisto treba ľudí citlivovať, čo sa týka prevencie, obchodovania e, s ľudskými bytostiami. V tomto smere si myslíme, že komplexný prístup, ktorý tu bol zvolený v spolupráci s inými výbormi, je naozaj dobrou cestou, po ktorej sa treba vydať, aby sme završili takúto dobrú prácu a aby sme prijali veľmi silné stanovisko Európskeho parlamentu na túto tému. Ďakujem. Um. Ďakujem, pán Korao. A teraz dám slovo pánovi Mikolášikovi, ktorý je zodpovedný za stanovisko za výbor Envy k tejto správe a potom pani Valero, ktorá je zodpovedná za stanovisko za výbor Libe. Nech sa páči. Gracias. Ďakujem. Dear colleagues, uh, let me thank you. Kolegovia, dovolte mi poďakovať vám, pani Lochbiller, za vynikajúcu, vynikajúcu správu k tejto závažnej tematike. Ona sa na mňa ani nepozerá, ale ďakujem za túto správu. Predovšetkým, a je to úplne najdôležitejšie, uznávame, že obchodovanie s ľuďmi je dnes jedným z najhorších zločinov, pretože doslova ľudské bytosti mení na tovar. Oceňujem toto znenie, ktoré sa takto objavuje v texte. Obchodníci s ľuďmi zneužívajú zraniteľných ľudí na finančné zisky. To je proti našim základným zásadám. To, tu nemá ísť o žiadnu komodifikáciu a komercializáciu ľudského tela, ani časti ľudského tela. Ako nám správne pripomína charta základných práv Európskej únie, jednotlivci a ich ľudská dôstojnosť je v samotnom srdci našich aktivít. Preto vítam túto iniciatívu, ktorá prichádza v správny čas a ktorá sa zaoberá týmto mimoriadne závažným problémom. Veľmi zraniteľné skupiny, e, medzi ne patria deti, starí ľudia, samozrejme ženy, ktoré sú obchodované za účelom sexuálneho vykoristovania, dokonca aj postihnutí, patria medzi takúto zraniteľnú skupinu. Aby sme mohli efektívne bojovať e, proti zločinu obchodovania s ľuďmi, musíme postupovať konzistentne, nielen na európskej úrovni, na unijnom území, ale aj v zahraničí vo vzťahu k tretím krajinám. To znamená trvať na klauzulách e, ľudských práv. Práve preto vítam našu stratégiu Európskej únie, e, tzv. 3P, Protecting, ochrana, Preventing, prevencia zločinov a Prosecuting, teda vyšetrovanie e, zločinov. Koncipoval som e, dokument Envy a v oceku 8 sa hovorí o ratifikácii a implementácii protokolu OSN z, proti obchodovaniu s ľudskými orgánmi, kde sa apeluje na EÚ, aby zasa ono, ona, Únia apelovala na tretie krajiny, aby vykonali intervencie v súkromných klinikách aj v e, nemocniciach, pretože lekári môžu byť súčasťou celej reťaze, kde sa tieto orgány získané na čiernom trhu dostanú do ľudských organizmov po operáciách týchto nemocniciach. Čo sa týka migračnej kríze v Európe, no, myslím si, že musíme vzdelať týchto ľudí, upovedomiť ich o tom, že existuje takýto trestný čin obchodovania s ľuďmi, pretože títo migranti sú mimoriadne zraniteľní. Rád tam s vašou spoluprácou, kolegovia, aby sme mohli spoločne bojovať proti takémuto hroznému zločinu obchodovania s ľuďmi a dúfam, že príjmeme veľmi dobrú právnu normu. Ďakujem pekne. Ďakujem, ďakujem. A pán Valero? Ďakujem. <laughs> Yeah, we have had a very good uh, cooperation and we have been looking at... Budem hovoriť len krátko, mala by som byť teraz práve v sede, v podvýbore sede. Mali sme problémy s organizovaním stretnutí, napríklad spolu, spolupráci s poslancami LIBE, ale podarilo sa nám prediskutovať si rozličné prístupy k tomu, čo treba zapracovať do tohto stanoviska. Teraz e, mienime e, prejsť text ešte raz, aby sme neopakovali to, čo už je v texte e, skoncipovanom Barbarou. Pokúsime sa iné témy e, vybrať, ktoré tam nepatria tieňovými spravodajcami máme dobré kontakty, spoluprácu, môj tým. Takisto chceme spolupracovať s deťmi, napríklad. Napríklad s nesprevádzanými maloletými, ktorí prichádzajú do Európy sami a jednoducho zmiznú a potom už nevieme, čo sa s nimi stalo, kde sú. Týmto sa budeme zaoberať. Takisto sme hovorili o náležitom vzdelávaní a osvete pre oficiálne ustanovizne, aby aj títo predstaviteľe inštitúcií vedeli, o čom ide pri obchodovaní s ľuďmi, aby vedeli lepšie ochrániť obete. Hovorili sme o zárukách, keď niekoho pošleme späť do domovskej krajiny, zostane táto osoba ochránená v tejto svojej krajine? Bude v bezpečí? Sústredujeme sa na práva obeti, ale treba sa zamerať aj na to, ako sú chránené ich práva, keď sa vrátia a keď, alebo keď zostanú v Európe. Takisto sa treba sústrediť na možnosti, ako im umožniť e, dokument o pobyte, alebo ako by mohli sa využiť inštitúcie ochrany svetka ktorá však funguje iba 6 mesiacov, to nestačí, aby sa ochránila osoba, ktorá sa rozhodňuje rozhodne napríklad spolupracovať s policiou a odhaliť e, prevádzačov a obchodníkov s ľuďmi. Mm, vidíme tu aj spojenie medzi tým, keď človeka prevedú pokutne do Európy a potom s ním, až potom s ním obchodujú. Treba rozlišiť aj medzi situáciami, kedy sa človek sám po tom, čo bol prevedený do Európy, rozhodne predávať svoje telo, aby mohol nasytiť napríklad svoju rodinu z takéhoto príjmu. Čiže všetky tieto kategórie treba rozlíšiť, všetko si to prediskutovať s tieňovými spravodajcami a potom sa vrátime späť. E, teraz musím odísť. E, s Barbarou budeme spolupracovať. Ja teraz musím ísť naspäť do podvýboru SEDE. Ďakujeme veľmi pekne. Uh-huh. Teraz dám slovo pani Chimenez Beseril a potom Európskej komisii. Veľmi pekne ďakujem, pani predsednička. Ja som tieňovou spravodajkyňou za stanoviska za výbor líbe k tejto správe a chcela by som poblahoželať pani Lochviller za vynikajúcu prácu. Myslím si, že by sme mali zdôrazniť niektoré otázky, ktoré súvisia s našim výborom, konkrétne pokiaľ ide o deti a ich ochranu, pretože to je mimoriadne dôležitá téma. Na schôdzi s Európskou koordinátorkou ohľadne e, pre, prapašovania, obchodovania s ľuďmi, tak tá povedala, že v, e, v čase, keď sa človek stane obeťou, je už veľmi neskoro a preto je dôležitá prevencia a ochrana Rovnako je dôležité hovoriť o utečeneckej kríze a e, vrátiť sa k tým predchádzajúcim záležitostiam, ktoré súvisia s deťmi. Musíme zdôrazniť, že sú tu deti, ktoré sú bezprizorné od okamihu, keď sa ocitli na území Európskej únie a my sa obávame, že mnoho z týchto detí a takisto mnoho žien bude obeťami obchodovania a pašovania. A pokiaľ ide o obete vo všeobecnosti, vítam otázku, ktorú tu spomína človek, e, e, autorka ohľadne obeť, práv obetí. E, mnohé obete majú strašné skúsenosti a preto je dôležité individuálne vyhodnotenie situácie každej obete. E, výbor Libe takisto chce odporúčať službám zahraničnej služby, aby e, ako treba zaobchádzať s obeťami napríklad zo strany polície. Nezabúdajme, že sú to aj obete, ktoré sú postihnuté a e, tá postih- to postihnutie môže byť dôsledkom zneužívania zo strany obchodníkov a prevádzačov. Ďalej veľmi citlivá téma je prostitúcia a tá veľmi súvisí s obchodovaním s ľuďmi pretože veľké percento e, ľudí, ktoré e, sú predmetom obchodovania, sú ženy a tie sú práve zneužívané na sexuálne účely. A potom je tu ekonóm, celá, celé hospodárstvo, ekono, šedá ekonomika, ktorá súvisí s obchodovaním s ľuďmi. Ak sa nám toto podarí zastaviť, tak sa veľa vecí podarí zmeniť. Ďakujem. Ďakujem, pani Chimenez Beferil. A teraz dám slovo európskej koordinátorke, ktorá za, vy, vy, za DJ Home, pani Vasiliadu, ktorá je odborníčka e, v tejto oblasti. Če. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem predsedničke, ďakujem spravodajcom, ďakujem ctenej poslankyni, spravodajkyni pani e, Lochbiller. Mali sme vynikajúcu spoluprácu a ďakujem za vaše nasadenie, oddanosť veci táto správa uznáva aj prácu môjho úradu, aj všetku dobrú odvedenú prácu. Dokument, ktorý sa sústreďuje na obchodovanie s ľuďmi a na externé vzťahy, je kľúčový, ktorý musíme brať do úvahy. Na výbore FAM včera a na výbore LIBE pred niekoľkými minútami som hovorila, že treba zabezpečiť konzistentnosť a žiadne presahy a duplikáty pri formulovanie textu. Pri obchodovaní s ľuďmi nejde o nevyhnutnosť prekročiť hranice. Takto vyzerá definícia. Obchodovanie s ľuďmi má síce transnárodný element, veľmi silný v sebe a e, v tomto dôsledku je práca tohto výboru zásadnou. Obchodovanie e, s ľuďmi je porušením predovšetkým ľudského práva, a ako predračníci vysvetlili, je zakázané v charte základných práv. Je to jediná forma organizovaného zločinu, ktorá je zakázaná v charte. Potrebujeme naozaj komplexný prístup, ktorý sa odráža aj v legislatíve EÚ, aj v smernici o obchodovaní s ľuďmi a v každodennej stratégii, ktorá je zameraná na vykorenenie obchodovania s ľuďmi. Je to súčasť série politik, ako napríklad Európska agenda pre migráciu, Európska agenda pre bezpečnosť, nové ľudské práva v demokratickom akčnom pláne, nový akčný plán pre ROD, a rodovú rovnosť. Ďalší dokument, ďalej stratégia pre spoločenskú zodpovednosť podnikov, OSN, e, princípy pre usmerňovanie ľudských práv. A toto spomínam preto, že odvolávali sa na mnohé tieto dokumenty aj predračníci. Spravodajkyňa a takisto aj komisia veľmi jasne hovorí, že obchodovanie s ľuďmi, tu ide hlavne o zisk a o vykoristovanie. Toto je za obchodovaním s ľuďmi, 2,5 miliard eur ročne sú zisky alebo výnosy. Čo sa týka právneho sektora, ktorý sa zaoberá právne e, ošetrenou časťou tohto biznisu, tam musíme začať sledovať finančné toky a nájsť všetko v takom kontexte, E, aby sa veci vyšetrili. Niekoľkokrát sa tu dnes spomínalo, že nová smernica veľmi jasne hovorí, že členské štáty sú povinné vykonať aktivity, aby znížili dopyt po všetkých formách vykoristovania a takisto musia robiť osvetu a zvyšovať informovanosť obyvateľstva, pričom sa toto považuje za zločin, ale aj osoby, ktoré budú potenciálnymi obetmi, môžu využiť všetky služby, ktoré sú nastavené v systéme. Zamestnanci, ktorí využívajú služby e, ľudí z tretich krajín vedomé a vedia, že títo ľudia sú obeťmi prevádzačov a obchodovníkov s ľuďmi, už by takisto mali byť zahrnutí do vyšetrovania v mnohých členských štátoch nie je nelegálne kupovať si služby obeti obchodovania s ľuďmi. Obchodovanie s ľuďmi je však zločin eh, v, proti európskym zmluvám, ale zločin ako taký, trestný čin ako taký, eh, nie je vo všetkých krajinách braný ako trestný čin. A, ako taký prenasledovaný, vyšetrovaný a kriminalizovaný. Ďakujem predrečníkom za ich poznámky. Myslím si, že prichádzame neskoro, keď už obeď existuje. Dôležitá je prevencia, zabrániť tomu, aby sa niekto stal obeťou vo všetkých formách vykoristovania. Pochopila som z tejto správy, že sa tu veľmi nerozvíja obchodovanie s ľuďmi pre sexuálne vykoristovanie, hoci pre nás e, to javí tak, že toto je najčastejšia, najfrekventovanejšia forma. Komisia v súčasnosti sa tejto téme venuje Môžem pokračovať? Pýta sa rečnička. Tak ešte chvíľku. Budúci mesiac vydáme správu, je to prvá správa o trendoch a mapovania aktivít Európskej únie v oblasti boja proti obchodovania s ľuďmi podľa článku 20. Členské štáty EÚ nás informovali o týchto veciach vo svojich správach a my teraz koncipujeme správu za komisiu ako celok. Čo sa týka transpozície smernice, toto sa bude pertraktovať na konci roka a správa o kriminalizovaní služieb, ktoré poskytujú obete, tiež na konci tohto roka. Máme tu aj e, stratégiu, celkovú stratégiu, ktorá zapadá do ktorej vaša správa veľmi dobre zapadá, pretože tu existuje externá dimenzia, ktorej sa budeme venovať po roku 2017. Prepačte. A... Ďakujem, je to veľmi zaujímavé. A teraz dám slovo pánovi Garrett O'Brienovi ktorý je z Európskej služby pre, za, z Európskeho servisu pre zahraničnú službu. Ďakujem pekne, ja by som chcela povedať, že vítam správu. Myslím si, že koordinátor pre boj proti obchodovať ľudí už viac menej povedal väčšinu z toho, čo som chcela povedať. Musíme e, otázku obchodovania s ľuďmi považovať za problém ľudských práv a tiež spolupracujeme úzko s Úradom pre boj proti obchodovaniu s ľuďmi Obchodovanie sa tiež spomína v rámci dialogu o ľudských právach s tretimi krajinami, tiež je súčasťou otázok vnútra ako aj ehm, externá tiež je to súčasťou programu s mnohými tretimi krajinami aj je súčasťou akčného plánu pre vzťahy s tretimi krajinami bojovať proti obchodovaniu s ľuďmi a my budeme priamo na tom pracovať, aby sme tento záväzok splnili. Ďalej tu je ďalší rámec pre ľudovú rovnosť a v tretich krajinách a tiež pracovať na boji proti obchodovaniu s ľuďmi, s, teda so ženami a, deť, deť, ženami a deťmi. Tiež budeme pracovať aj na téme podpory obetí. Ďakujem pekne. Ďakujem pani Lochbiller. Thank you, chair. Ďakujem pekne teraz pani Logbiller, Nech sa páči. Ďakujem všetkým za vaše vystúpenia a príspevky a e, teším sa, že alebo počítam, alebo verím tomu, že aj z EKR alebo z GO e, z GUE, ktorých zástupca tu nie sú, že tiež prispejú. A ja som niekedy obmedzená aj tiež určitými pravidlami, že správa tiež nemôže e, byť do nekonečná, takže pán Mikolášik, ak budú nejaké konkrétnejšie pozmenujúce návrhy, možno by sme to mohli predložiť. A pokiaľ ide o samotné otázky, pani Komutiny, vy ste sa pýtali, že či aj FAM bude pracovať na vonkajšej e, činnosti, na externých činnosti a áno, budú rozhodnutie výboru predsedov e, výborov e, bol zaslaný list, e, kde presne je uvedené, aké sú pravidlá, ale môžeme ho zaslať ešte raz. Máte ho? Aha, máte ho. Čiže je to explicitne aj pre externú činnosť. Nedanete? Mám list, ale to je niečo, čo sa týka vzdielaných kompetencií, preto som sa pýtala na objasnenie, že čo kto robí. Takže FAM, oni pracujú i na téme v EU e aj mimo nej. Takže ak sú pozvoňujúce návrhy, ktoré e, prídu do výboru DROA a budú riešené, alebo ich obsah sa bude riešiť v rámci FAM, tak tie budú automaticky um, prehlasované. A, takže teraz pán Leca, pani Weber, vy ste sa pýtali na otázku nútenej prostitúcie. Aj na všetky otázky prostitúcie tým, majú, tie rieši výbor FAM. Takže my sme sa dohodli na tom neformálnom stretnutí, že naši ľudia budú úzko spolupracovať tak, aby sme načas boli dobre informovaní, ak sú nejaké protirečenia, ale aby sme sa aj vyhli duplikovaniu. To isté platí aj pre Libé, pretože aj teraz, keď hovorila pani De Valiero, hovorila o tom, na čom pracuje výbor Libe, myslím, že už teraz riešia utečenskú krízu a napojenie na deti. A vždy, keď e, naš, dostávajú naši kolegovia takéto e, informácie, musíme to hneď rozposlať, aby sme sa vyhli duplikácii. čo ešte? Áno, myslím to, čo ste povedali vy, pani Weber, že je treba jasne rozlišovať medzi obchodovaním a akoby pašovaním ľudí, pretože to sa akoby zamieša, zamieňa, či prevádzačstvom, e, pretože e, aj zástupca hovoril, že e, som bol ESVČ tiež hovoril, že sa aj v mi dôvalete venoval tejto otázke. A pokiaľ ide o mm, prác, chcela by som poďakovať aj koordinátorke boju proti obchodovaniu s ľuďmi, pani Vasiliaku, za jej prácu. A chcela by som tiež požiadať, že keď budeme pripravovať nové správy, aby sme si ich dôkladne preskúmali a uvideli, že či by sme mohli e, naše správy takýmto spôsobom e, Ďakujem vám všetkým za vaše príspevky, najmä vám, pani Loh e, Všetko táto správa je veľmi dôležitá, je to vynikajúca skúsenosť spolupráce medzi viacerými parlamentnými výbormi a myslím si, že toto je naozaj veľmi kvalitný politický e, produkt. Ďakujem vám. Thank you very much. Bueno, vamos a pasar a... Dobre, a teraz prejdeme k poslednému bodu programu dnešného popoludnia, ale mm, je, má veľký význam a týka sa rozpravy o potrebe posilniť aplikáciu medzinárodného humanitárneho práva. Dnes vo svete vládne obrovská nestabilita, veľa ozbrojených konfliktov v mnohých regiónoch na Strednom východe, aj vo východnej Európe, čo je blízko nás a hlavnými obeťami týchto konfliktov sú obyvateľia, ktorí musia utekať. Je tu prenasledovanie, úmrtia, nedostatok vody, nedostatok jedla, je tam strašne veľa dôvodov, prečo utekajú zo svojich bydlisk a e, samozrejme, že tieto utečenci to nie je nič nové, ale čo je nové, tak to je stupňovanie a útoky na priestory, ktoré až donedávna boli istým spôsobom zachovávané a rešpektované. Ide tu o Nemocnice, na ktoré sa útočí v rozličných krajinách, kde zúria konflikty, útočí sa na, škole, na školy, videli sme to v Gaze, strávili sme týždeň e, v Jemene, v Kunduze, v Afganistane a tak ďalej. Zdá sa, že nie je možné aplikovať efektívnym spôsobom e, medzinárodné humanitárne právo a práve naopak je tu obrovská beztrestnosť pokiaľ ide o porušovanie tohto medzinárodného humanitárneho práva. Červený krúž a Červený polmesiac intenzívne spolupracujú s medzi, na medzinárodnej úrovni a snažia sa posilniť aspekty aplikovania tohto práva a vždy ho vlastne chránili aj vždy boli tieto, e, e, toto humanitárne právo obsiahnuté aj v orientačných e, líniách našej Európskej únie, ale zdá sa, že to nebolo veľmi efektívne, lebo tá beztrestnosť je takmer absolútna a tie porušovanie týchto medzinárodných dohôd E, poukazuje na to, že treba trvať na dodržiavanie týchto záväzkov. E, my sme si pozvali niekoľko expertov, máme tu panel vystupujúcich, ktorí e, pochádzajú najmä z mimovládnych organizácií Save the Children, Červený rúž a lekári bez, kríž a lekári bez hraníc. To sú tí hlavní protagonisti tejto rozpravy Často aj oni e, sú obeťami spolu s civilnými obeťami a Európsky parlament sa už mnohokrát prejavil prostredníctvom uznesení v časti naliehavé, pokiaľ ide o neprípustnosť takýchto porušení ľudských práv. Vy môžete rátať s našou podporou vo vašej práci a možno po tejto diskusii budeme môcť prijať nejaké konkrétnejšie e, opatrenia, možno, že na pléne o tom hovoriť. Mali by sme sa nejakým spôsobom e, zmobilizovať aby, a presvedčivým spôsobom poukázať na tieto otázky. A teda máme tu expertov, ktorí nám porozprávajú. Na ľavo tu je pán Kolanovský, hlavný právny poradca delegácie E, Medzinárodného výboru Červeného e, výboru v NATO, EU a v Belgickom kráľovstve. Nech sa páči, dávam vám slovo. Merci beaucoup. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ďakujem za vaše pozvanie aj za to, že ste problematiku rešpektovania ľudských práv a humanitárnych záležitostí na bod vášho programu. Je to veľmi dôležitá téma ja som už, e, môžem potvrdiť to, čo ste vy spomenuli, že svet je zmietaný mnohými konfliktami, ktorých sme my prítomní v nemocniciach. Môžem vám povedať, že tie tragické incidenty sú neakceptovateľné. Mm, Ďalej sú tu ľudia, ktorí sú vo väzení, ktorí mm, sú väznení bez e, právneho podkladu, zbranie, ktoré sú používané nenáležite alebo nelegálne, napríklad zbranie, ktoré sú používané proti obyvateľom vo, vo veľmi husto osídlených mestských oblastiach. A my sa snažíme tieto veci dialogom istým spôsobom riešiť, aspoň samozrejme, že snažíme sa o rozhovory s obidvoma časťami e, za dodržiavania e, prísnej dôvernosti ale situácia je veľmi frustrujúca, lebo keď sa pozrieme na tieto problémy, tak v 99% týchto prípadov právo existuje, je adekvátne, ale nie je aplikované tak, ako by malo byť aplikované. A e, e, možno, že by bolo lepšie hovoriť o tom, že teda e, tu ide o ľudí, ktorí sú pod palbov nepriateľov. Článok 1 ženevských konvencií z roku 1949 vyzýva štáty, ktoré sú zúčastnenými stranami konfliktu, aby tieto práva rešpektovali a zároveň e, ich zavezujú, aby aj e, viedli k tomu, aby tieto práva boli e, rešpektované. Takže to je taká smiešn, taký smieš, smiešná povinnosť, lebo je to ťažko presadzovať, ale my môžeme istým spôsobom načrtnúť spôsob, ako e, nechať rešpektovať tieto práva. A samozrejme existujú aj mechanizmy ako represia, ale to je až po konflikte, dlho po ukončení konfliktu a e, tam samozrejme môže dôjsť k istému, istej satisfakcii e, príbuzných obetí, ale e, často je tam absentuje právo Máme tu zaujímavú inštitúciu a to je e, výbor pre stanovanie faktov. E, ten e, vlastne e, ošetruje článok 1 a úlohou tohto výboru je e, načrtnúť, k akým skutkom došlo a potom pre budúcnosť pripraviť doklady pre eventuálne následné konania. Jeho úloha je veľmi dôležitá, ale bohužiaľ často neexistuje politická vôľa, prijať e, činnosť e, tohto nezávislého výboru, aby prišiel vyšetrovať e, situáciu v týchto oblastiach, kde prebiehajú konflikty. Medzinárodný červený kríž zorganizoval konferenciu v roku 2011 spolu s Červeným polmesiacom v snahe zlepšiť rešpektovanie humanitárnych alebo ľudských práv. Švajčiarsko sa k nám pridalo, lebo oni sú vlastne sídlom e, Červeného kríža a počas 4 rokov sme spolu s nimi pracovali, zorganizovali sme desiatku e, schôdzi, zúčastnilo sa tohto projektu 140 štátov, boli tam rozličné debaty štátne, tematické a dostali sme k záveru, že možno by bolo dobré e, tento problém načrtnúť E, po tom, čo zorganizujeme isté, isté periodické schôdze na štátnej úrovni. A nemali by sme organizovať také kontextuálne schôdze naming and shaming, ale mali by sme skôr zorganizovať schôdze, aby si štáty riešili veci u seba. E, to sú závery z decembru minulého roku, boli podporené niektorými štátmi sveta a Európska únia v rámci tejto e, konferencie sa zaviazala, že bude tento proces e, podporovať. Dúfajme, že teda tento proces e, bude spustený a samozrejme sú tam ešte aj prepojenia medzi týmto procesom a dokumentom EÚ e, orientačné línie o zlepšen- ohľadne zlepšo- zlepšenia medzinárodného humanitárneho práva. Bohužiaľ, veľa štátov nie je veľmi nadšených týmito návrhmi, a to, čo mohlo byť prijaté, napokon prijaté nebolo. Ale nie je všetkému koniec. My sme tento projekt nepochovali, on len trošku zmení formu a možno tu ešte prebehnú nejaké štátne e, rokovania a uvidíme, k čomu to privedie. Samozrejme, že pre niektorých je to aj sklamanie, pre niektoré štáty je naozaj sklamanie vidieť takúto situáciu, ale my sme sa nenechali znechutiť a my budeme pokračovať pred chvíľou som hovoril o tejto slávnej orientačnej línii Európskej únie. To je vynikajúci dokument, ale nie je dostatočne známy. Bol prijatý v roku 2005 Radou pre všeobecné záležitosti, e, neskôr bol revidovaný v roku 2009 a pre tých, ktorí ho nepoznajú, a ja vám odporúčam, aby ste si to prečítali, nie je to dlhý dokument ale je veľmi dobrý a on tak grosso modo vysvetľuje humanitárne právo a odlišuje ho od ľudských práv a načrtáva rozličné nástroje, ktoré má EÚ k dispozícii, aby zlepšila situáciu v oblasti v, terén, v teréne. Samozrejme, že všetky časti e, konfliktu budú určite pozorne načúvať, ale je tu široký kontext, v ktorom Európska únia môže prehovoriť a váhu svojho slova môže ovplyvniť vývoj týchto ozbrojených konfliktov. A ďalej tu máme otázky ohľadne rešpektovania e, humanitárneho práva a práve tento dokument ohľadne orientačných línií je vynikajúci dokument v tejto oblasti. Je to unikátny dokument, žiadna iná krajina ani organizácia nedisponuje niečím podobným. Problémom je však implementácia tohto dokumentu, týchto orientačných línií, pretože tie nie sú záväzné a nie je ľahké aplikovať ich. Nechcem e, karhať Európsku úniu, vy teraz vidíte, že tu máme e, okolo 150 rozličných e, e, znení humanitárneho práva a e, je problémom, aby toto právo bolo rešpektované na bojovom poli. To je skutočná výzva a je potrebné, aby sa veci zlepšili. Áno, 150 to tak možno, že tie, opäť o 150 rokov tieto orientačné línie možno, že budú prijaté, ale urobili sa tu isté veci ohľadne týchto orientačných línií, napríklad reporting o humanitárnom práve. E, to sa nachádza v správe e, Európskej únie o e, e, situácii v humanitárnej oblasti vo svete a to je vynikajúci dokument. E, potom ďalej väčšia sensibilizácia obyvateľstva, vzbudzovanie záujmu o dialog, e, aj e, o ktorý tre sa treba usilovať v spolupráci s Radou, Komisiou, Európskou službou pre zahraničnú činnosť. To sú veľmi dôležité veci a my veľmi pozorne počúvame všetko, čo sa týka medzinárodného humanitárneho práva a radi príjmame e, pozvania do diskusie ako dnes. A možno teraz budem trošku konkrétnejší. Nemám žiadne e, zázračné formulky, ale možno, že e, by bolo dobré pre tých, ktorí chcú pracovať v tejto oblasti, aby spoznali lepšie tieto orientačné línie. Ehm, ak máte možnosť zúčastniť sa týchto školení pre ľudí, ktorí budú nasadení e, na prácu mimo EÚ. Títo ľudia často nepoznajú tieto orientačné línie a je dôležité, aby sa tieto orientačné línie teda rozšírili viac. A tiež si myslím, že by bolo dobre systematicky vzdelávať ľudí, ktorí odchádzajú na takéto misie do takýchto oblastí. Dnes e, za takéto vzdelávanie sú zodpovedné predovšetkým štáty, ale je tu istá disparita Niektoré štáty sa tomu venujú viac, iné menej a možno by nebolo zlé to trošku zosystematizovať. A posledný bod, k tomu sa môžeme potom vrátiť v rozprave, a je to otázka rozličných misií a operácií Európskej únie. Vy ich máte dosť veľa, väčšina z nich je v zónach, kde humanitárne právo sa aplikuje a e, vlastne zmenujú sa o tom aj tieto orientačné línie. Hovorí sa tam o misii, o prítomnosti na mieste, o, čo, o to, čo treba robiť, o privilegované kontakty, ako ovplyvňovať ľudí, ktorí, správanie ľudí, ktorí sú ozbrojení počas e, konfliktu. Takže toľko na úvod e, k tejto debate. Ďakujem. Ďakujem, hovorí pani predsednička. Keď hovoríme o guidelines, my sme sa tiež snažili v našom podvýbore venovať eh, konkrétnejšej práci ohľadne aplikácie týchto guidelines alebo orientačných línií eh, v zónach konfliktov a jedno z nich je vojenské použitie eh, alebo zneužitie škôl. A chcela by som poz E, pozdraviť teraz pani Jacques de Hilder, ktorá tu zastupuje organizáciu na záchranu e, detí a možno teda by nám mohla o tom porozprávať, čo môžeme urobiť na, e, v oblasti nepoužívania škôl na takéto účely. Ďakujem pekne pani predsednička za to, že sa môžem vyjadriť v tomto výbore. Áno, je pravda, že sa vo vzťahoch k vojenskému použitiu a k usmerneniu a prevencii toho, aby sa školy a univerzity využívali ako obranné e, priestory, ako priestory, kde sa rekrutujú, robí nábor detských vojakov. Urobili sa isté pokroky v týchto veciach, aby sa im zabránili. Školy by mali byť priestormi, kde sa deti cítia v bezpečí. Rada by som povedala, že porušenie týchto usmernení znamená, že primárnymi obeťami sa stávajú deti. V Sýrii sme nedávno pozorovali e, devastujúci účinok tohto, že sa tieto dohovory porušujú. V Sýrii deti pracujú, e, deti sú vyhľadované v oblastiach, ktoré sú obliehané, ale devastujúce dopady súvisia aj s útokmi a násilím na deťoch pretože často sa vojensky zneužívajú školy, útočí sa na školy. 11. decembra minulý rok v jednej zo škôl, v ktorých sme pracovali my, e, sa odohral útok na dvoch učiteľov v tejto škole, ktorí boli zabití pri Alepe, kedy strela e, dopadla 60 metrov od školskej budovy. Toto je jeden príklad incidentu, ktoré sa v Syrii teraz bežne dejú. 4 tisíc útokov na školy za ostatné 4 roky sa zaznamenali v Sýrii a mohla by som so štatistikami pokračovať ešte ďalej. Myslím si však, že je dôležité e, povedať nahlas, že vojenské zneužívanie, využívanie škôl alebo škôl na vojenské účely sa dá e, ukončiť veľmi praktickými opatreniami. Usmernenia sú zamerané na priemerné e, situácie a je to o tom, že mnohé medzinárodné zmluvy to trvá strašne veľa rokov, kým sa vyrokujú a kým sa uplatnia v praxi a kým sa podľa nich aj ľudia začajú správať. Usmernenia sú trochu iné. Sú v situácii, kedy sa načalo postavili mnohé štáty, ktoré sú ovplyvnené týmito konfliktmi na tejto iniciatívy, na čelo tejto iniciatívy. Napríklad Čad je krajinou, kde sa odohralo viac než dosť útokov na deti v školách. Je to krajina, kde je veľa neštátnych aktérov, ktorí operujú v školách a je to aj príklad krajiny, ktorá sa pokúša byť v súlade s týmito usmerneniami a uplatniť ich aj na svoju vojenskú doktrínu. Školy nemôžu byť legitímnymi cieľmi pre útoky. Mm, to mení povahu škôl z civilných objektov na militarizované objekty. A ohrozuje to deti, ich životy, životy študentov, personálu, učiteľov a súvisí to s ďalšími porušeniami ľudských práv iného typu. Sú tu zločiny najmä voči dievčatám, Ide tu o záležitosť sexuálneho násilia. Školy sa používajú ako kasárne, ako vojenské kasárne. Myslím si, že preto potrebujeme súbor praktických usmernení, ktoré by sa dali použiť hneď v praxi na vojenskej scéne. Odkedy sa v Oslo tieto e, usmernenia minulý rok v máji e, uplatnili alebo prišli do platnosti, e, desiatky štátov sa prihlasili k ich používaniu. Sierra Leone napríklad bola súčasťou e, vzdelávacej stratégie na, kontinente, na kontinente, ktorý trpí vojnami a vťahovaním škôl do vojen. Už 10 rokov sa pozorujú takéto činy a myslím si, že je tu istá dynamika, ktorá sa teraz mm, pretaví do činov, pretože vzdelávanie za urgentných podmienok sa stáva čoraz častejším javom a e, tento rok v maji bude humanitárny summit, ktorý sa bude zaoberať všetkými týmito témami. Uplatnenie týchto usmernení v praxi a zabezpečenie bezpečia detí je projekt, ktorý má podporu e, DG ECHO. Ide tu o deti v, na okupovaných palestinských územiach, o deti v Demokratickej republike Kongo. Keď sa budú využívať tieto usmernenia, znamená to, že bude možné komunikovať medzi rôznymi členmi komunity, gov, guvernéri alebo riaditeľia škôl, rodiny, ozbrojení miestni aktéry budú si schopní sadnúť za jeden stôl a komunikovať. V, severo, v jednej z afrických republik sa prijalo memorandum alebo obežník o ochrane škôl, ktoré sú napadaní komandami a vytvorilo sa inštitút mierotvorcov, ktorí niekedy majú svoju základňu v škole. Ďalší vývoj, ktoré sa, ktorý sa pozoroval, súvisí s apelom zo Ženevy, a tu sa zasa pracuje s aktérmi, ktoré, ktorí sú neštátni a výhodou týchto usmernení je, že to je na úrovni medzinárodnej zmluvy a preto sa môžu tieto usmernenia použiť aj pri spolupráci s neštátnymi aktérmi, ktorí, ako vieme, sú veľmi zaangažovaní do skutočných e, dianí v teréne. Čo viac je možné urobiť na politickej úrovni? Máme pocit, že aj keď členské štáty EÚ podporujú tieto usmernenia Mohli by tieto štáty urobiť viac, aby naozaj sa tieto usmernenia uplatnili v praxi a aby boli uvedené do súladu s vojenskými doktrinami. Ja by som preto apelovala na Fínsko, Švédsko, Rakúsko, Taliansko a ďalšie krajiny, aby zapracovali do svojej obranej politiky tieto usmernenia z Oslo a apelujeme aj na Európsky parlament, aby podporil naše spoliené úsilia mimovládnych organizácií a aby apeloval a mm, podporoval členské štáty EÚ, aby tieto usmernenia sa v praxi aplikovali intenzívnejšie. Máme tu na to silný mandát a myslím si, že DG ECO e, si všimlo mnohé urgentné situácie, ktoré súviseli s útakmi na školy. 4 rozpočtu, ktoré sa míňajú na urgentné humanitárne a vzdelávacie potreby, sa nasmerovalo na tieto situácie. Je mi jasné, že už sa musím blížiť ku koncu svojho prejavu, pretože mi ide vypršať čas. A myslím si, že treba upriamiť našu pozornosť aj na ďalšie usmernenia. Spomenul to aj Štefan, že existuje veľmi malá transparentnosť medzi spomínanými usmerneniami a ich uplatňovaním, vedomosťou je ich uplatňovaní na úrovni štátov. Poslankyne a poslanci, ktorí sú osobne prítomní, by mohli aj osobne žiadať, aby sa implementovali tieto opatrenia, alebo napríklad tí, čo vedú misie, prípadne keď sa rokuje na úrovni veľvyslancov, vždy by sa mohli spomenúť tieto úsmernenia. Vieme, že máme 18 delegácií EÚ, ktoré v roku 2014 podávali správy. Vieme, v ktorých krajinách boli. Mohli by sme o tom získať ďalšie podrobné informácie alebo napríklad o tom, čo v následne sa vykonalo po zistení takýchto skutočností. A ďalej e, po roku 2015 e, sa by sme radi pokračovali v našom museli apelovať na poslancov, aby venovali tejto téme pozornosť, pretože tieto usmernenia by nemali upadnúť do zabudnutia a za našu e, organizáciu vás o to prosím. Ďakujeme. Dobre, a teraz dám, dám slovo pani Monika de Castellarnau, ktorá je poradkyňou e, pre, e, pre ľudské práva práve z organizácie Lekári bez hraníc. Porozpráva nám o tom, ako vyzerá situácia v teréne, najmä v Sýrii a v Afganistane a v Jemene. A ja jej chcem vyjadriť všetkú solidaritu, pomoc aj spoločenstvo. Ďakujem za pozvanie. Our concerns with you and, and, and like you've said, uh, we, we, we're speaking very much in first person about what, what Hovoríme teda o prvej osobe o tom, že o čo sa momentálne deje. Takže pred troma týždňami sme diskutovali o bezprecedentných uh, uh, útokoch a my sme takisto hovorili, že um, koľko nemocníc už bolo, um, na ktoré koľko nemocníc boli útoky za posledné mesiace, takže pre MSF je trend strašný 5 eh, nemocníc za 5 eh, mesiacov. To sa nedá, že takýmto spôsobom pokračovať ďalej, že stranieme každý mesiac jednu nemocnicu. V Sýrii minulý pondelok v dôsledku masívneho bombardovania v severe, ktoré tlačí 100 tisíc, 100, viac ako 100 tisíc ľudí smerom k tureckej hranici, bola zničená zničená nemocnica potom, čo na ňu bolo zautočené 4 krát a o živo prišlo minimálne 7 ľudí, 8 ďalších je nezvestných. E, takmer simultánne niekoľko kilometrov od Ela bolo tu, e, bola zničená nemocnica pre matku a dieťa a to bolo niekoľko kilometrov na sever a teraz predpokladávame sa, že aj naša nemocnica v Aseláme tiež môže byť e, pod terčom útokov a naši pracovníci sa už obávajú. Myslím, že v tejto oblasti funguje už asi len 5 nemocníc, jedna z nich je naša a za pár dní možno, že nebude už žiadna. E, E, nemocnica Čiara, ktorá podporovala MCF, bola tiež e, e, predmetom úteku projektilu, kde v dôsledku čoho šiesti ľudia prišli o život a sedem bolo zranených. A v Afganistane už ste možno počuli o strašnom bombardovaní našej nemocnice 3. októbra v Kunduze, kde prišlo život 42 ľudí. My sme ešte stále v šoku z brutality tohto útoku a sme museli prestali pracovať, e, poskytovať zdravotníckú starostlivosť. Všetky tieto útoky vlastne e, doli boli do nich zapojení 4 z 5 členov Bezpečnostnej rady OSN a dokonca niekedy pôsobili aj pod požehnaním OSN. My sme jediný viditeľný vrch toho ľadovca pretože vlastne vidíme, len nás vidia tie naše útoky na nás, ale je tam ešte množstvo ďalšieho bombardovania. A tiež e, z lekári, ktorí poskytujú e, poskytujú starostlivosť, nemajú megafóny, aby ohlasili, že sa blíži útok či sú tieto, tieto útoky, či už sú zamýšľané alebo účelové, E, jednoducho ničenie zdravotníckých zariadení zvyčajne e, potom zničí zdravotníckú starostlivosť v celom regióne a keď zničí e, nemocnica, nie je možné zachraňovať ľudí a ľudia tým pádom nemajú prístup k zdravotníckej starostlivosti a keď človek žije celý čas v strachu, E, tak e, jednoducho aj pracovníci e, sa obávajú, alebo ľudia sa boja ísť do tých zradení, ktoré ešte stále fungujú. Mm, v niektorých oblastiach predfungujeme tak, že máme pocit, že sme strátili aj ten chránený status zdravotníckých zariadení v Sýrii, keďže už 5 rokov je to takto sa sme mohli potvrdiť, že sme už strátili všetky všetku nádej, že naozaj chcú tieto strany čosi vyriešiť Tiež oceňujeme, že tu je úsilie EÚ vo verejných vyhláseniach, ale prakticky tieto vyhlásenia majú nulový dopad v teréne. V súčasnosti väčšina krajín bude súhlasiť, že funkčná nemocnica nemôže byť bombardovaná a väčšine sú, verejne všetci súhlasia s tým, že to je, je medzinárodné humanitárne právo, ale v podstate v praxi e, ženevský dohovor už vonkoncom nefunguje sa tu hovoria veci, že je treba dodržiavať právny rámec, ale je tu rozdiel medzi právom a realitou. A pre každého, kto potrebuje zdravotnú starostlivosť, e, je, je ten, ten stav medzi životom a smrťou veľmi, veľmi, e, veľmi, veľmi blízky. Pacient jednoducho je blízky bez ohľadu na to, že či je civilistom, je to, či je to vojak alebo terorista. Zdravotnícky pracovníci by nemali byť nikdy cieľom útoku, keď za to, že chcú pomôcť ľuďom, aj keď niektorí z nich možno môžu byť vnímaní ako zločinci. Takže tá, to vakuum, ktoré tu existuje, je strašné, tá, nie je možné vyšetrovať prípady v rôznych zneužití a podobne. E, je tu aj kolegyňa z ICRC a bola tam misia e, na skúmanie. E, aj minulý týždeň sme zašla, zaslali požiadavku, aby to došlo k vyšetrovaniu útokov náš vlastne orgán je jediným orgánom, ktorý má mandát vyšetrovania božných porušení medzinárodného humanitárneho práva a um, ženevského dohovoru, avšak naša účinnosť je výrazne e, znížená, pretože sú tu strany, ktoré jednoducho neumožňujú vyšetrovanie, nie je tu možnosť alebo nie je ochota štátu, e, aby sa tieto veci vyšetrili. Zodpovednosť je kľúčom, akýkoľvek mechanizmus, ktorý je potrebný, naozaj si vyžaduje aj politický záväzok. A okrem toho vlastne vidíme, akoby sa tu e, nevní de, deje sa vlastne, prebiehajú tam jednoducho viaceré konflikty naraz a naozaj obete civilistov sú vlastne najvyššou cenou tohto viacnásobného e, konfliktu. A tým najhoršie do všetkého je, že sa zastavuje možnosť zdravotníckej starostlivosti a nie sa to nejako ani zmeniť zatiaľ. Vyzerá, že to tu zmena nepríde tak, že ja vám nesprinášam tri petície. My potrebujeme podporu EÚ a členských štátov, aby, sa aby pripravili silné politické vyhlásenie na úrovni EÚ aby sa pripravila misia pre boj proti terorizmu a text musí byť jasný a musí poukázať na sústavné porušovanie humanitárneho práva v krajinách ako je Jemen, Sýria, Afganistán. Myslíme si, že to je nalehá, ale sa nemôže už čakať na Svetový humanitárny summit jeden útok mesačne, ktorého my sme boli priamými svetkami, plus x ďalších Eh, jednoducho tempo je strašné. Naliehame na všetky členské štáty, aby zabezpečili rešpektovanie civilistov, aby naozaj to nebolo, nepodkopal sa ten spoločný menovateľ a EU musí všetko urobiť preto, aby vojenskí spojenci naozaj držali sa IHL a tiež zabezpečili humanitárnu pomoc obetiam a civilistom. Napokon musíme verejne pod podporovať mechanizmus vyšetrovania e, porušovania medzinárodného humanitárneho práva. Je treba zvyužiť aj existujúce nástroje alebo treba vytvoriť alternatívy. Nie je akceptovateľné, aby bombardovanie nemocníc e, sa vnímalo jednoducho ako, ako škoda, ktorej, ktorej došlo v rámci ostatnej činnosti. Ďakujem a teraz dám slovo kolegom ak si želajú vystúpiť a potom si vypočujeme DJ Eco, a, ktoré sa zaoberá ľudskými právami e, Európskej, služ, Európskej službe zahraničnej činnosti. Pán Guerrero e, z výboru pre rozvoj, ktorý je permanentným správodajcom o humanitárnej pomoci Európskeho parlamentu. Nech sa páči, pán Guerrero. Gracias. Ďakujem, pani predsednička. Ako som už povedal, budem musieť e, zakrátko opustiť túto sálu, ale chcel som sa zúčastniť tejto rozpravy. Chcem sa poďakovať spravodajcom nie len za informácie, ktoré nám poskytli, ale aj za to, že pracujú v tejto oblasti a vyvíjajú svoje úsilie na ochranu, humanitárnu ochranu v časoch, keď my všetci vieme, že táto Akumulácia kríz na maximálnej úrovni je taká vysoká, ako nikdy v histórii nebola a že počet ľudí, ktorí sú odkázaní na túto humanitárnu činnosť, je takisto veľmi vysoké. Dnes popoludní vo výbore pre rozvoj sme e, hovorili o tom, že keby sme spojili všetkých ľudí, ktorí sú momentálne e, utečencami a keby sme spolu s nimi vytvorili štát, tak to by bola desatina e, populácie sveta. Takže títo utečenci alebo ľudia, ktorí opu- museli opustiť svoje domovy, by predstavovali desatinu svetovej populácie. A to sú ľudia, ktorí sú často e, súčasťou dlhodobej krízy. To je taký všeobecný názov pre e, príčiny vlastne týchto vojenských e, konfliktov, ktoré často trvajú viac rokov. Ja ako spravodajca pre humanitárnu činnosť parlamentu, permanentný spravodajca, som bol spravodajcom EP, e, ktorý bol prednesený na ktorý bude prednesený v máji tohto roku na humanitárnom samite v Istambule. A tam sú práve niektoré body, ktoré sú veľmi e, dôležité aj ohľadne toho, o čom tu dnes hovoríme. Ja som už sa stretol s mnohými mimovládnymi organizáciami a e, takým, takou červenou niťou všetkých tých obáv, ktorú všetci sledujú, je, či skutočne e, trváme na tom, aby sa rešpektovali princípy, na ktorých sa zakladá humanitárna činnosť. A po druhé, že musíme pracovať na ochrane aktérov, ktorí e, poskytujú humanitárnu pomoc v rámci E, v rámci e, úprav medzinárodného humanitného práva. Toto všetko je súčasťou správy. Je to základný bod tejto správy. Samozrejme, že sú tam aj iné veci, ktoré sa týkajú potreby zvýšiť financovanie, e, zapojiť do toho nových aktérov, najmä v oblasti humanitárnej pomoci, ďalej urobiť to financovanie takým predvídateľnejším, inovovať humanitárnu činnosť chrániť tých najzraniteľnejších, najmä deti a ženy. Toto všetko je obsiahnuté v tejto správe, ale tým hlavným bodom je 150 rokov po, ako to už bolo povedané. Princípy sú vlastne stále tie isté a ak sa nebudú rešpektovať princípy, tak sa zabrzdí prístup tých, ktorí potrebujú, tak budú mať stiažený prístup k humanitárnej ochrane a pritom vlastne prístup k tejto humanitárnej ochrane zo strany týchto postihnutých je prvoradým cieľom humanitárnych organizácií. Aby som situáciu trochu dedramatizoval, pretože je to potrebné, keď sme hovorili o 150 rokoch po podpísaní konvencií, tak ja chcem pripomenúť inú informáciu, ktorá zaznela v týchto dňoch. Jedného dňa sa n Laja nástupcu Mao Tse-tunga spýtali, že aké dedictvo zanechala francúzska revolúcia, čo Lai odpovedal, ne, neviem. To znamená, že my nevieme, aké je e, dedictvo francúzskej revolúcie, ale my vieme, aké sú potreby, e, ktoré e, už trvajú 150 rokov a Ehm, stačí pripomenúť, že napríklad my máme e, máme e, aj v Štrásburgu e, sochu Anriho Dinána, ktorý bol autorom týchto princípov a treba povedať, že tieto princípy sú stále platné. Ďakujem pán Guerrero, želá si ešte niekto iný vystúpiť. Áno, pani Lochbíler. Thank you, Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem za to, čo odznelo v prezentáciách. Ďakujem za všetky odporúčania. Zelení požiadali o toto vypočutie, pretože si uvedomujeme, že medzinárodné humanitárne právo, ktoré aplikujú členské štáty EÚ, e, sa správne v parlamente alebo náležite v parlamente nepertraktuje. Ak by rozšírený výbor DROA súhlasil s týmto návrhom, my by sme poprosili, aby Pán Kujur, predseda, neviem, či tu je alebo nie je, aby sa zúčastnil na týchto stretnutiach. Dúfam, že môžeme zorganizovať stretnutie, kým sú ešte tu, pretože DROA, podvýbor DROA mal výbor, e, minulé mal zasadnutie, which were not answered during the DROA session. But zasadnutie s týmito e, aktérmi. he will answer and have a a myslím si, že ľudia z Kojur by naozaj mali byť e, prítomní. V roku 2014 sme napísali list a Kojur odmietol odpovedať, takže ja si myslím, že je nepriateľná takáto, e, takýto prístup. A keď sa pozrieme na otázky, ktoré sme tam položili v tomto liste, stále majú svoju hodnotu keďže tu máme prítomných ľudí z Európskej služby pre vonkajšiu činnosť, možno by mohli oni odpovedať na niektoré z nich. Európske usmernenia k medzinárodnému humanitárnemu právu hovoria, že KOHOM a KOJUR by mal monitorovať situáciu v kríze a zabezpečovať súlad s medzinárodným humanitárnym právom. KOJUR dostal úlohu, aby sa navrhovali budúce európske aktivity príslušnými organizáciami a autoritami v prípade ozbrojeného konfliktu. Ak rada sa podujme na takéto úlohy v súlade s usmrneniami v prípade Gazy, Sýrie alebo Jemenu, by sa toto dalo uplatniť v praxi. Otázka zo strany Lekárov bez hraníc Médecins sans frontières, ktorá sa týkala nemocnica, bombardované nemocnice v Kundu. Neviem, či je možné akceptovať požiadavku na medzinárodnú misiu, ktorá sa snaží zistiť fakty o tom, čo sa stalo v teréne. Myslím si, že je potrebný efektívny mechanizmus, aby sa posilnili posilnil súlad alebo vykonávanie humanitárneho práva v praxi. Takto e, to bolo skoncipované, ale prečo sa neprijala spoločná pozícia, spoločné stanovisko o tom, ako by takýto mechanizmus mohol vyzerať. Existuje nejaká rozprava, ktorá vedie k tomu, k, by mohla viesť k takejto spoločnej pozícii? Toľko sme napísali. Myslím si, že čo by mohlo odpovedať na niektoré z týchto otázok a mohli by na stretnutia KROA byť pozvaní aj ľudia z Courier. Ďakujeme, pán Panceri. Budem stručný. Po tom, čo sme si vypočuli našich hostí, tak je tu stále istý e, problém, pretože pri tejto téme sa tie nožnice čoraz viac roztvárajú, pokiaľ ide o to, čo treba robiť a o našu schopnosť urobiť to. To, čo bolo povedané, ukazuje jasne na to, že tu došlo k hlbokým zmenám, v oblasti aplikácie medzinárodného humanitárneho práva v teréne, treba povedať, že je tu všeobecné nerešpektovanie tých všeobecných orientácií, už tu nie je žiadna komplementárnosť národných, medzinárodného humanitárneho práva a politiky pre ľudské práva. Objektívne treba povedať, že myšlienka tohto práva, aj vojny, to všetko predstav... Nič, je, nič nie je rešpektované, už sa nič nerešpektuje. A ja tu nechcem klásť otázok, ale možno by bolo dobré, keby sme sa tu teraz zaviazali, nie iba na kladenie ústnych otázok, ale aby sme aj pripravili iniciatívnu správu, ktorá by upresnila e, e, e, aplikáciu tohto medzinárodného humanitárneho práva. Možno, že to by bolo to najlepšie, čo by sme mohli priniesť v zmysle toho, čo tu odznelo, tak, aby sme pritiahli pozornosť na túto tému. Ďakujem. A teraz pani Leonor to Leon, ktorá, ktorá z DG Deko z tejto oblasti. Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem pekne tomuto výboru za zorganizovanie tejto diskusie k tejto aktuálnej téme a tiež ďakujem aj rečníčkam, ktoré vo svojim vyjadrenia vyjadrili naozaj alarmajúce veci aj návrhy Takže za komisiu môžem povedať, že porušenie IHL humanitárneho práva je určite jedna z najväčších e, e, možností, ktoré, e, problémov, pred ktorými stojí humanitárny výbor. Samozrejme, že nerešpektovanie IHL, medzinárodného humanitárneho práva voči civilnému obyvateľstvu, aj tiež to je voči našim e, humanitárnym partnerom, ktorí pomáhajú našim obetiam alebo pomáhajú obetiam. Takže e, komisia sa tejto otázke venuje a odráža sa to aj v oznámení komisie, ktoré, ktoré komisia prijala 2. septembra. E, pokiaľ ide o pozície komisie na svetový humanitárny summit, ktorý sa uskutoční v Istambule 24. a 4. mája, o ktorom hovoril pán Guerrero. V tomto oznámení, ktoré sa nazýva smerom k svetovému humanitárnemu summitu, globálny part globálne partnerstvo pre principiálnu humanitárnu pomoc. E, komisia zdôrazňuje, že jedným z výstupov a samitu musí byť výzva všetkých účastníkov rešpektovať povinnosti medzinárodného humanitárneho práva. Generálny tajomník OSN Ban Ki-moon vydal 9. februára svoju správu, ktorá bude základom diskusie na samite 2HS eh, Svetového humanitárneho eh, svetovom humanitárnom samite a ide, to sú veci, ktoré sa týkajú medzinárodného humanitárneho práva a je tu správa, ktorá sa týka, um, prí, ktorá má prílohu, ktorá sa nazýva Agenda for Humanity. Tam um, pozýva Ban Ki-moon a v rámci tejto agendy pre humanitu je celá časť, ktorá sa venuje, alebo ktorá sa nazýva zabezpečenie alebo ochrana ľudskosti, a kde volá po všetkých účastníkoch, aby rešpektovali v podstate medzinárodné humanitárne právo e, vo viacerých odporúčaniach. Takže ja môžem závere len povedať, že my ako Európska komisia zdieľame obavy, ktoré vyjadrili od členovia tohto výboru, aj rečníci, aj e, zástupcovia IHL, IHL a neporušovanie medzinárodného humanitárneho práva. To je veľká, e, veľký problém. Ale keď dúfame, že zástupca MSF naozaj ešte v na tomto veľmi dôležitom samite, prvým svetovým humanitárnym samitom, ku ktorom do, mu dojde, že dúfame, že dojde k pokroku. Ďakujem pekne v tejto oblasti. Ďakujem pani Nieta. Teraz pán Kristian Berman, ktorý je takisto z Európskej služby pre zahraničnú službu. Nech sa páči. Ja. Ďakujem pekne, pani predsedajúca, za EASV. E, môžem povedať, že Mm, my naozaj e, sledujeme otázku uplatňovania medzinárodného humanitárneho práva a úlohy Európskej únie v tomto kontexte. E, text, ktorý sme obdržali od kolegyne MSF, e, pokiaľ ide o, teda, od Lekári bez hranice, ktoré sa týkali nemocníc alebo útoky na nemocnice v Sýrii a tam, kde lekári bez hraníc prevádzkovali nemocnice za mimoriadne ťažkých eh, podmienok. Naozaj eh, to všetko nám pripomína, prečo veľmi záleží na IHL a na podporovaní eh, dodržiavania medzinárodného humanitárneho práva. Ja by som takisto ešte chcel uznať MSF, teda Lekári bez hraníc a iné NGO, mimovládne organizácie, ktoré sú tam teréne pôsobia. Chcel by som vám vyjadriť veľké uznanie. Kundus bol naozaj strašný incident a naozaj e, je, e, tá miera závažnosti týchto útokov e, na zdravotnícke zradenia v Sýrii, v Jemene, ale aj v Afganistane je strašná, pretože množstvo nemocníc bolo naozaj predmetom bombardovania v posledných mesiacoch a EÚ je v tomto jasná, že je, musí sa zabezpečiť ochrana tých, ktorí pracujú v týchto zdravotníckých zariadeniach a musí sa rešpektovať humanitárne princípy, aby sa minimalizovali rizika, aby sa zabezpečila ochrana humanitárnych pracovníkov. Um, Myslím, že čoho dnes sme svedkami, a to je téma, ktorá bola viditeľná aj vo všetkých vašich prezentáciách, je multiplikácia kríz so strašnými dôsledkami humanitárneho charakteru ehm, množstvo nutených, nutene presídlených osôb je bezprecedentné od druhej svetovej vojny. A ja som ani nepočul ešte o tom príklade, že keď všetky vnútorne premiestnené osoby by boli v, jednom, v jednej krajine, bola by to obrovská krajina. To bol naozaj um, veľmi dojemný obraz či príklad. A naozaj jednoducho to je naďalej veľká obava. Sýria naďalej je v riziku že civilisti, osobitne ženy a deti, a to zdôraznila aj kolegyňa zo Save the Children, ktorí naozaj sú obeťami tohto konfliktu. Ale EÚ e, jasne má silné stanovisko k IHL aj k ženevskému dohovoru a volá potom, aby sa systém systematicky rešpektovalo medzinárodné humanitárne právo a základné princípy humanitárnych aktivít, ako je e, ľudskosť e, a členské štáty EÚ keď môžem povedať aj za členské štáty, budú naďalej veľkými alebo najväčšími advokátmi pre predlženie princípov medzinárodného humanitárneho práva aj um, ľudských práv. Tie podľa nás predstavujú inovatívny nás e, na inovatívnu možnosť, ako zabezpečiť presadzovanie IHL aj e, plne ho implementovať. A v tomto kontexte e, rozumieme, že tu existujú výzvy aj pre tento výbor, aby tiež pozval predsedu pracovnej skupiny COVJUR, to je pracovná skupina, skupina na rade, ktorá má na starosti pre eh, implementáciu týchto usmernení a my vítame pre neustály dialog tohto výboru s predsedom Ko Jur v tejto veľmi dôležitej téme. Pri príležitosti 32. Eh, druhej konferencie Červeného kríža, ktorá bola v decembri minulého roku, EU a jej členské štáty aj predložili viaceré spoločné e, prísľuby. Jedným z už, už bol spomenutý, jedným z nich e, napríklad je posilnenie dodržiavania medzinárodného humanitárneho práva, ale takisto aj posilnenie IHL, ktoré chráni osoby, ktoré boli pozbavené slobody, podpora medzinárodného humanitárneho práva, ako aj zlepšenie rešpektovania a ochrany zdravotníckých misií v miestach konfliktu a v iných naliehavých situáciách aby sa zlepšila, zlepšila dodržiavanie IHL, je potrebné prijať alebo treba zaviesť medzinárodný systematický dialog na medzinárodnej úrovni. EÚ, ako už bolo spomenuté, je silným podporovateľom iniciatívy, švajčiarskej iniciatívy, aby sa vytvoril fórum dobrovoľných štátov, ktoré chcú diskutovať e, o národných implementáciách IHL diskusie, ktoré vedie Švajčiarsko a ICSC vlastne zdôrazňujú, že tie, pre to, čo je momentálne platnosti, to nie je ani adekvátne, ani postačujúce. Takže z nášho pohľadu to bolo veľmi veľké sklamanie, že napriek veľmi dôkladnej príprave iniciatívy zo strany švajčarskej eh, ICAS Predsedajúca prerušuje rečníka a rečník hovorí, že za chvíľku už skončí. Konferencie v Ženeve sa jednoducho nepodarilo e, dosiahnuť mechanizmus e, kontroly dodržiavania IHL, ale EÚ tento proces podporuje. Kolega Gina to už spomenula, že Svetový humanitárny summit, ktorý bude v maji, bude veľmi dôležitou príležitosťou pre medzinárodné spoločenstvo opäť sa vrátiť k IHL a k základným humanitárnym princípom a osobitne v kontexte Eh, humanitárnej pomoci. Ďakujem pekne. Ďakujem. A teraz dám slovo našim expertom. Začneme MSF, teda začneme ak chcete eh, ak chceme okon- skončiť o 18.30, tak teraz môžete niečo dodať, Lekári bez hraníc. Čo sa týka eh, oslovenia poslankyňa poslancov, aby využili vzťahy, ktoré majú so svojimi príslušnými vládami. Myslím si, že by sa tak mohla vytvoriť istá koalícia a vznikol by istý záväzok, ktorý by pomohol uplatniť v praxi presadzovanie týchto záležitostí, pretože napríklad britská vláda môže mať dobré vzťahy so saudskou vládou. Možno by bolo dobre využiť tieto dobré diplomatické vzťahy a zapojiť jednotlivé vlády do presadzovania e, našej tematiky. Možno by bolo dobre ich poučiť o tom, čo od nich očakávame. Ďakujem. Ďakujem. Ďalší rečník. Um, uh, ja by som využila príležitosť, aby som krátučko povedala niečo k Jemenu. Diskusia, ktorá prebieha, bude prebiehať v parlamente budúci týždeň, bude sa sústreďovať na veľmi veľké obavy z využitia výbušných látok vo veľmi husto osídlených oblastiach a máme obavy, že deti budú práve tým, čo bude trpieť útokmi v Jemene eh, najviac. Kto budú trpieť. A Európsky parlament by mal prijať čo najsilnejšie stanovisko, najrazantnejšie formulované pri hlasovaní v rámci urgentných tém a uznesení o Jemene. Ďakujem. Ďakujem. Iba veľmi stručne. Poprvé naozaj by e, bolo dobre spomenúť, že Európska únia robí v tejto oblasti oveľa viac ako ktorýkoľvek iný región sveta a myslím, že to tu dnes večer častejšie odznielo a treba povedať, že, e, doš, že sa uskutočnili veľmi konkrétne a pozitívne kroky, e, najmä zo strany Európskej služby pre zahraničnú činnosť. A vlastne to je zjavné aj z rozličných rozpráv tu v parlamente a ako to robiť lepšie, isté je tu potenciál na to, aby sme to robili lepšie. Určite, že e, všetci máme záujem, všetci sme, sme ochotní zamyslieť sa s rozličnými orgánmi Európskej únie a ísť dopredu. A posledná vec, my naozaj vidíme túto tendenciu, že keď jeden štát alebo skupina štátov e, E, urobí nejakú chybu, tak sa tie chyby zdôrazňujú v tlači, rozmazávajú sa, samozrejme to je dobré, treba to robiť, ale myslím si, že aj priatelia by mali radiť svojim priateľom, e, aby naprávali chyby, keď sa ich dopustia. A tu sa dá hovoriť o koalíciách, o vládach, ktoré e, my podporujeme, a možno, že by bolo dobre aj pokritizovať eh, tieto vlády alebo štáty, keď sú k tomu dôvody. Áno, teraz máme vynimočne trošku času. Ja chcem položiť jednu otázku eh, lekárom bez hraníc. Myslíte si, že došlo k nárastu alebo um, že to nie je náhoda, že sa takmer systematicky útočí na nemocnice e, organizácie Lekári bez hraníc. Vy si myslíte, že to je iba dôsledkom multiplikácie e, konfliktov, alebo že to znamená zmenu stratégie niektorých skupín a vlád, aby sa nemocnice stali takmer prioritným e, cieľom? Je to kontext, v ktorom sa veci menia Myslím si, že nerada by som povedala, že tie nemocnice, ktoré, kde pracujeme, sú súčasťou, to, že sa napadajú, sú súčasťou vo vienskej stratégie, to mm, by som váhala. Ale treba určite povedať, že armáda sa nerozpakuje použiť akékoľvek zbranie a útočí aj v husto osídlených oblastiach. Pričom vznikajú incidenty, ktoré za eh, hrňajú aj nemocnice. V Jemene a v Sýrii sme vždy e, takéto niečo zažívali, ale nie v takom rozsahu ako teraz. Dobre, my e, tiež vlastne budeme mať aj uznesenie o e, Saúdskej Arabii, podobne ako to bolo o Jemene a možno bude dobre začleniť tam aj tieto reflexie. Pani Lochbiller, nech sa páči. As we have a little bit of time. Máme ešte trošku, trošku času, preto si dovolím položiť otázku Medzinárodnému Červenému krížu. Vypočuli sme si z IAS, že konflikt v decembri ne, nemal zakorporovaný mechanizmus súladu s normou, s právnymi normami. Mohli by ste nám povedať preto? Prečo? A takisto by som rada sa spýtala pani predsedničky a sekretariátu, prečo sme nedostali žiadne odpovede z tejto organizácie na moje otázky a či by formálne mohli, bolo možné požiadať Kovio, aby odpovedali na tieto otázky. Keďže, keďže myslím si, že ehm, môžeme to zorganizovať na niektorý iný termín a možno, že môžeme poslať pozvánku, keby to bolo iba len pre vás. A ja si myslím, že možno by sme mohli sformulovať ústnú otázku a nájsť takú formuláciu, e, ktorá by vlastne vyjadrovala e, tie otázniky, ktoré vo podvýbore máme k súčasnej e, situácii vo všeobecnosti, pokiaľ ide o porušovanie medzinárodného humanitárneho práva. Pán Howitt, ja by som e, sa vyjadril, aj keď máme málo času, k Jemenu, lebo sa to tu začalo mm, pertraktovať. Mali sme viaceré uznesenia k tejto téme, ale nemyslím si, že sa na to pozeráme správnym spôsobom. Už sme predsa v decembri mali k Jemenu rozpravu. Mali sme hlasovanie, nevy, ne, prehla, prehlasovali nás bola tu delegácia, ktorá išla do Sáudskej Arábie a zdalo sa nám, že bude produktívnejšie hovoriť s kolegami zo Sáudskej Arábie a keď sa, keby sa hlasovalo o takýchto veciach, možno by to ohrozilo tieto rokovania, takže sme hlasovanie odložili, ale žiadna nová rozpráva sa nenaplánovala, uznesenie, o sa rokuje a komunita mimovládok je zapojených Mm, ale vzniklo tu aj množstvo nedorozumení okolo tejto témy. Ja som osobne zistil, že by sa mohli tieto všetky veci vyjasniť, vysvetliť. Ďakujem za vysvetlenie, pán Howitt. Tým pádom sme skončili. Ďakujem všetkým za pozornosť, aj expertom za to, že sem prišli. A ako hovoril pán Guerrero, Ďakujeme vám aj za to, e, že pracujete v tej oblasti, kde pracujete. Budúca schôdza 3. marca.